je otázka na ústne zodpovedanie. Zóna, a, a, um, breve, zóna a, projektu a, Európskej zóny voľného obchodu. A, ja chcem ja chcem privítať pána komisára a odozám slovo pánovi Morérovi, autorovi tohto návrhu. Senhora Presidente, Senhor Comissário, esta pergunta... Pani predsednička, pán komisár, toto je otázka, niektoré teda otázky, pardon, boli spracované predtým, ako sme vedeli, že Katrin Ashton už nebude zodpovedná za oblasť obchodu, čiže uh, Eh, poprosíme vás, pán komisár, aby ste odpovedali na tieto otázky. Ide o pokrok, pokiaľ ide o projekt Eurostredomorskej zóny eh, voľného obchodu, ktorá sa má vytvoriť do roku 2010. Je to, eh, teda týka sa toho barcelovského procesu, ide o vytvorenie zóny voľného obchodu v stredomorskej oblasti do roku 10 E, táto zóna voľného obchodu sa musí e, spoliehať na regionálny prístup. Ide o sieť e, juh a juh-juh voľného obchodu a preto chcem položiť nasledujúcu otázku. Komisia, myslíte si, že vytvorenie zóny voľného obchodu v eurostredomorskom oblasti, um, eurostredomorskej oblasti predstavuje do roku 2010 reálny cieľ, Môže komisia zdôvodniť svoju odpoveď? A druhá otázka. Parlament e, má informácie o novej e, cestovnej mape, ktorá sa týka e, rozstredomorskej zóny. Toto by malo byť prijaté a vieme o novom nástroje, ktorý má uľahčiť obchod a investície v, tomto regióne. Môže komisia poskytnúť podrobnejšie informácie o praktických aspektoch a po tretie, chcete komentovať e, Agadirskú dohodu a kroky, ktoré Európska únia vykonáva, aby sa zreformovala táto dohoda a ide o dimenziu e, juh-juh barcelonského procesu a síce ide o úniu pre Stredomorie. Po štvrté, Môže komisia povedať, ako zaintegrovala odporúčania v hodnotení, teda dopadovom hodnotení na udržateľný rozvoj, ktoré boli vypracované Manchesterskou univerzitou. Ide o, kohezi, o kohezné fondy pre udržateľný rozvoj. A po piaté, môže komisia vysvetliť parlamentu, prerokovanie asociačnej dohody so Sýriou po zmrazení tejto e, dohody po roku 2004, ako sa to uplatňuje po šieste, aký je pokrok v rokovaniach s Líbiou a ciele, ktoré sledujeme po siedme. Viaceré stredomorské krajiny ukázali záujem smerom k posilneniu a rozšíreniu ich obchodných dohôd s Európskou úniou. Môže komisia poskytnúť parlamentu informácie o tejto novej generácii asociačných dohôd a povedať parlamentu, či e, vzhľadom na nové právomoci parlamentu v oblasti obchodných e, obchodu v rámci Lisabonskej zmluvy, či komisia bude brať do úvahy predbežné e, vyhlásenie parlamentu pri rokovaniach o týchto nových dohodách. Takže toľko moje otázky, pán komisár. Keďže ide o barcelonský proces, my si myslíme, že tieto otázky sú veľmi aktuálne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán, pán Moreira. A teraz poprosím pána komisára Antonia Tajaniho, aby sa vyjadril. Áno, ďakujem. Ehm, pán Moreira, ako ste povedali, ja vám teraz musím vlastne odpovedať mene pani Ashton. Áno. Vidíme, že eh, je to reálna perspektíva toto zriadiť do roku 2010, pretože sme urobili eh, medzičasom už veľké, eh, veľké kroky, veľ, máme veľký pokrok. Konkrétne hospodárske možnosti integre, tak aby sme mohli využiť v euromorskej, eurostredomorskej zóne možnosti integrácie. Európska únia s výnimkou Sýrie, má so všetkými svojimi partnermi asociačné dohody, ktoré umožňujú voľný obchod e, s tovarom. Sú takisto bilaterálne dojednania v oblasti poľnohospodárských produktov e, v rámci zóny voľného obchodu a takisto e, tu je aj, takisto existuje aj záväzný mechanizmus vyrovnávania konfliktov. A toto všetko by malo vstúpiť do platnosti do roku 2010 naši partneri v, v stredomorskej zóne a čo sa našich partnerov týka. Musíme povedať, že tu máme e, isté dimenzie. Konferencia ministrov z 9. decembra hovorí o tom, e, alebo teraz tu sa predpokladá, že sa zavedie celý zoznam tovarov, ktoré sa po roku 2010 budú obchodovať a toto by znamenalo vlastne globálnu výhodu pre túto zónu voľného obchodu a pre všetkým ide o to, aby sa akt, zlepšila aktuálna situácia, aby sa to ešte vylepšilo a zjednodušilo, aby sa technické opatrenia, sanitárne opatrenia e, zoštihlili, aby sa zjednodušili a aby sa trvalo udržateľný rozvoj a ďalšie body, aby oni predstavovali e, dôležitý bod našich úvah. Čo sa týka Maroka, tu sa o tom roku je takisto. Čo sa týka Lisabonskej zmluvy, tu e, bude e, posilnená úloha v parlamente a takisto Vytvárajú sa tu viaceré dohody o e, voľnom e, obchode a dohoda z Agadíru je otvorená aj iným krajinám. Aj Turecko a Izrael e, uzavreli dohody o voľnej výmene v oblasti obchodu s inými krajinami. V Stredomorí ďalšie krajiny ešte rokujú o podobných dohodách. Je zatiaľ ešte predčasné vyjadrovať sa konkrétne k tejto dohode. Um, ešte tu existuje veľa netarifných e, bariér, bariér e, chýba tu regionálny trh, ktorý by priťahoval investorov a na záver je tu aj problém, že podniky dostatočne nie sú poinformované o možnostiach, ktoré takéto dohody ponúkajú výmeny, eh, obchodná, obchodné výmeny po roku 2010 eh, by sa mali zlepšovať eh, v dôsledku týchto nových dohôd. Sú tu teda naozaj krátkodobé efekty, ktoré možno očakávať Eh, realizácia tohto mechanizmu eh, nám bude ponúkať takisto aj eh, stále aktualizované informácie, ktoré by boli presné o investovaní, o obchodnej výmene v oblasti Stredozemného mora. Má to pomôcť podnikom, pre všetkým malým a stredným podnikom, na to, aby na týchto trhoch mohli pôsobiť. A pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, ako v prípade všetkých našich zón voľného obchodu, Komisia robí hodnotenie dopadu trvalej udržateľnosti. E, toto sme ukončili v decembri 2007 a e, robíme to aj v prípade aktuálnych, aj budúcich rokovaní. A pokiaľ ide o obchodnú výmenu, pakt stability e, zdôraznil dlhé obdobia, prechodné obdobia, ktoré sa spomínali v asociačných dohodách, pokiaľ išlo o priemyselné clá a je tam aj teda potreba prechodných období v rokovaniach, pokiaľ ide o poľhospodárske výrobky. A treba aj zohľadniť e, e, úroveň e, rozvinutia našich partnerov v oblasti služieb, teda v terciálnom sektore. Takisto s týmto súvisia fiskálne programy, ktoré môžu pomôcť znižiť negatívny dopad Eh, tarifných eh, opatrení. A eh, chcel by som ešte povedať, že v roku 2008 komisia sa rozhodla sa znova zaoberať asociačnými dohodami aby zistila, či sú potrebné nejaké zmeny alebo technické aktualizácie. E, postačil e, cyklus e, rozhovorov so Sýriou. Sme vďaka tomu dospeli k rozhodnutiam o potrebných zmenách či už e, e, teda zo strany EÚ aj Sýrie, po tom, čo sa ukončili rokovania v roku 2004. E, túto dohodu sme podpísali v roku 2008. Minulý mesiac sme povedali, že naša nová dohoda je už pripravená na podpis. Sýria sa bude zaoberať ekonomickými implikáciami. A pokiaľ ide o Líbiu, v Bruseli sme v roku 2008 začali Ehm, ehm, s vypracovaním rámcovej dohody, ktorá je eh, ambiciózna, pôjde o dohodu o voľnom obchode, eh, bude sa týkať tovaru a aj ehm, služieb. Eh, bude to posledný, posledná, posledný kúsok mozaiky a potom budeme mať uzavreté dohody už so všetkými krajinami Stredomorskej oblasti, aj keď teda Líbia nie je súčasťou Eh, susedského programu EÚ. Toto otvorili by nové možnosti exportu eh, a bude to lepšie regulovaná eh, oblasť, napríklad pokiaľ ide o služby, ropu aj zemný plyn. Pracujeme ešte na tejto dohode, ešte si bude to vyžadovať čas, aby sme ju mohli ukončiť. V priebehu rokovaní komisia bude sa sústrediť na vytvorenie Ehm, na strane Líbie ehm, miesta, ktoré by e, sa naozaj zabrať, za, zaoberalo e, hodno, ehm, hodnotením e, dopadov a presným sledovaním dôsledkov tejto zmluvy. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k príspevkom zo strany, zo strany politických strán. Georgios Papastamkos ako prvý na dve minúty, nech sa páči. Evromeso, jak je? Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujeme stratégiu eh, vytvoriť eh, zónu voľného obchodu ehm, aj teda ide nám o kultúrnu spoluprácu. Je to za účelom posilnenia stability e, tohto regiónu a chceli by sme e, vás e, povzbudiť v tom, aby ste rýchlo prijali eh, ten časový harmonogram pre vybudovanie zón voľného obchodu. Ehm, je treba eh, tu vytvoriť regionálny eh, prístup. Okrem teda dimenzie sever-juh je dôležité, aby tu bola zohľadená aj dimenzia juh-juh. To už sa spomenulo, spomenul to pán Moreira aj pán komisár. Je veľmi dôležité, aby aj environmentálne a sociálno-politické eh, otázky boli integrované do obchodných vzťahov. Eh, v tejto súvislosti je veľa dôležitých eh, otázok, napríklad pokiaľ ide o obchod s poľnohospodárskymi výrobkami z EÚ. Barcelonský proces a Európsko-stredomorská spolupráca sú osobitne dôležité strategicky aj teda v súvislosti s podporou malých a stredných podnikov. Na záver by som chcel zdôrazniť, ako dôležitý je rozvoj námorných diálnic v tejto súvislosti potrebujeme eh, monitoring eh, eh, dopravy vo východnej oblasti Stredomoria a sídlo by malo byť v Grécku. Ďakujem pekne. Na dve minúty má slovo pán Arivka. Vážený pán predseda, pán komisár, milí kolegovia, chcem poďakovať pánovi Morerovi za príspevok. Uh Európsko-stredomorská oblasť, naša hospodárska a obchodná spolupráca. Chcel by som, aby sme spoločne konštatovali niečo, čo bude jasné, ak cieľ zóny voľného obchodu je, aby z toho profitovali všetci partnery na severe aj na juhu a cieľ 2010 nebol ani realistický, ani želateľný vzhľadom na veľké rozdiely v rozvoji medzi severom a juhou. E- na pokrok procesu Eurostredomoria boli tri piliere politika, politická, hospodárska, a sociálna. A e, tu je nerovnomerný rozvoj. Táto magická vízia, podľa ktorej obchod samotný umožní e, e, harmonicky integrovať miera stabilitu, ja, ja si to nemyslím. A o to menej je to pravda, že v Eurostredomorí sú naďalej politické konflikty a vzle, hoci tu boli konkrétne projekty, ktoré mali e, znovu naštartovať túto stagnujúcu integráciu, celé Stredomorie stagnuje a toto len pripomína e, tieto slova. Barcelonský proces, tí, kto si myslia, že e, pokrok sa e, nemeria len e, obchodnými úspechmi, obchod pre obchod nie, ja v to neverím, ale naopak obchod v službách rozvoja, aby mm, bohatstvo bolo rozdeľované rovnomerne, tu je potrebné, aby sme sa orientovali týmto smerom a preto pri budúcom stretnutí chcem pripomenúť, aby sme boli kolektívne ambiciozni, aby sme sa neuspokojili len technickými otázkami zameranými na obchod ako jediným cieľom. Táto logika sa musí zmeniť. Regionálna integrácia je zvlášť dôležitá v regióne juh-juh pretože tu sa strácajú pracovné miesta, je tu e, zlá sociálna ľudská situácia, musíme sa vrátiť do centra našich obáv. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Rinaldi, jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, pán komisár, Chcel by som začať uh, s jedným uh, citátom z 1001 noci, keď hovoríme o arabskom svete. E, nedá sa zastaviť e, e, ten, kto je vzdelaný a nedá sa zastaviť napríklad ani voda. Je to podobné, takže arabská tradícia hovorí, aby sme naozaj postupovali stále ďalej v Um, procese integrácie v stredomorskej oblasti. Dnes 50 uh, populácie stredomorskej oblasti má menej než 18 rokov a za menej než 40 rokov tu budeme mať zónu voľného obchodu, uh, kde bude uh, takmer miliarda spotrebiteľov a občanov, takže nemáme veľa času. A po druhé, povaha týchto obchodných dohôd, ktoré chceme týmto krajinám ponúknuť, E, nemali by byť e, plné centralizmu a byrokracie e, a kontrolu nad bohatstvom by nemali mať oligarchie v týchto krajinách, tak ako je tomu doteraz. Na to by sme mali dávať pozor. Ďakujem pekne. Slovo má pán Žádov na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Po 15 rokov rokovaní o obchodných aspektoch barcelonského procesu máme vážne obavy spojené s tým, že rokovanie o dohode o voľnom obchode typu Euromed e, bude dobrou odpovedou na politické, sociálne a hospodárske problémy v tomto regióne. Hlavne dopadová štúdia hovorí, že sú tu potenciálne veľmi vážne negatívne dopady, či už ide o sociálne dopady, dopady na životné prostredie alebo dopady na e, regionálnu integráciu. V tomto kontexte, pán predseda, pán komisár, Skutočne si myslíme, že návrh komisie, cestovná mapa do roku 2010 a po tomto roku je naozaj príliš jednostranná. Sú tu bilaterálne e, e, dohody o voľnom obchode e, a návrh uznesenia, ktorý, o ktorom sa dnes diskutuje, tu sú všetky tie otázky e, sociálneho dopadu, dopadu na životného prostredia, dopady na regionálnu integráciu a hlavne e, odsek 10 vyzýva na revíziu týchto obchodných dohôd vzhľadom na environmentálne e, dopady, dopady na životné prostredie. E, reintegrovanie obchodného aspektu do barcelonského procesu, to si myslíme, že by naozaj bolo možné. Willy Meyer 1 Nemyslím si, že by sme mohli oddeliť e, sociálne otázky, emigráciu, finančné témy od e, politických otázok. Naša skupina bola proti tomu, aby Európska únia e, napredovala v a pokročila v tomto štatúte rokovaní s Marokom. Sú tu teda podľa mňa informácie, kde Európska únia mala e, dávať na prvé miesto e, slobodu a bezpečnosť. V Lanzarote je e, niekto má hladovku, e, pretože nechce toto Maroko, aby, bolo, e, aby malo takýto štatút. Čiže vidíme e, tú veľkú nečinnosť na marockej strane. Netýka sa to len obchodu, ale aj ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mejer. A ďalší rečník na 2,5 minúty je Els Dartmund. Pán predseda, Eh, britská nezávislá strana je proti tejto dohode a tu sú následovné dôvody. Eh, tu budú vážne obchodné ústupky, dokonca dotáciu, dotácie určené nečlenom a to bude priamo či nepriamo na úkor britských daňových poplatníkov. Okrem toho, keď zástupca komisie hovoril v Euromede e, v medzinárodnom, e, e, v výbore pre medzinárodných obchod, povedal, a ja teraz citujem priamo, že neprichádza do úvahy implementovanie všetkých európskych nariadení. A pokračoval tým, že povedať, že uplatňovanie európskych nariadení bude inteligentné a selektívne. Kontrastne na to my v Spojenom kráľovstve sa musíme vyrovnať a naša ekonomika tým trpí. Musíme sa vyrovnať so všetkými európskymi nariadeniami, ktoré sa aplikujú a uplatňujú e, neinteligentne a plošne. Dokonca ani nemôžeme e, e, používať žiarovky, ktoré by sme chceli používať. Nie sú to ale iba žiarovky. Po Lisabone my v Spojenom kráľovstve budeme viac menej sa riadiť tromi e, e, osobami. Prezidentom Európskej únie, prezidentom teda e, Európskej rady a e, vysokou zástupkyňou e, pani Ashton, ktorá v, bola e, zamestnankyňou e, CND. E, krajiny Euromedu vôbec sa nebudú musieť riadiť e, týmito rozhodnutiami týchto osôb. Je to tiež otázka ľudských práv. Musím položiť otázku, čo sa tu vlastne deje. Sýria a Líbia zo všetkých e, krajín boli práve tie, ktoré sme si vybrali, že im ponúkneme dotácie a obchodné ústupky, ktoré budeme platiť my. Ale kde sú záruky v oblasti ľudských práv? Nikde tieto dve krajiny majú e, naozaj dlhý e, a veľmi zlý záznam. Niekto, kto bol tínedžerom e, v 60. rokoch, teda konkrétne ja, musím povedať, že ten, kto vypracoval tento návrh, asi niečo fajčil alebo proste mal nejaké takéto duševné postupy. Ďakujem pekne. Vidím, že pán Bonsignore nie je prítomný a preto dám slovo na jednu minútu pánovi Ilajt Fridovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Voľný obchod môže byť dobrou vecou, ak neostane iba pri voľnom obchode. Pri týchto dohodách ide o viac, musí ísť o viac, nemôže ísť iba o voľný obchod, musí ísť aj o trvalo udržateľné efekty, musí ísť o to, aby sme zabezpečili vývoj, bezpečnosť, prosperitu pre všetkých a to podľa mňa je oveľa dôležitejšie, než e, e, zabezpečiť, aby došlo k čistej liberalizácii, aby sa otvárali trhy a e, v dôsledku toho, aby profitovalo iba pár vyvolených v prípade takýchto dohôd by našim cieľom malo byť zohľadniť všetky tieto aspekty. U nás aj e, u e, našich e, partnerov musí ísť o to, aby sme bojovali s nezamestnanosťou, aby sme sa snažili zlepšiť situáciu žien, mladých, obyvateľov na vidieku. Ak nám pôjde o toto, tak myslím, že budeme na dobrej ceste. Ak nám pôjde o to, aby sme iba liberalizovali otvárali eh, možnosti pre eh, pár eh, málo, pre, tak budeme na nesprávnej ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Bonsignore. rečnícky čas pána Bonsignora Homa, pán Sikiersky. Vážené dámy a páne, čo sa týka čo sa týka um, Európskej zóny, to je nadväzenie bližších kontakt, obchodných kontaktov Európskej únie so stredomorskými krajinami a takisto uh, ekonomická situácia týchto krajín. Európska únia uh, môže pomáhať stredoeurópskemu regiónu, aby z neho vybudoval, alebo pomohla vybudovať blahobytný región a stabilizovala ho. Je dôležité, aby sme urýchlili proces, ktorý sa začal v Barcelone, aby sa stalo, aby sa stal aj základnou otázkou demokracie, dodržiavania ľudských práv, eh, hodnot a aby sa eh, hospodársky tento región rozvíjal. Je dôležité, aby sa začal interkultúrny dialog. Myslím si, že liberalizácia obchodu môže prispieť k zužitkovaniu obchodnej výmeny s tým, že e, únia, ktorá má nábytok napríklad produkcie mlieka a e, toto bude exportovať a bude dovážať napríklad e, zeleninu zo stredomorského regiónu. Takéto partnerstvo si bude ale vyžadovať veľa energie a kompromisov od partnerov, ktoré sa na tejto spolupráci budú podielať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz pristúpime ku HDI. A, a pán Sinkeli ako prvý. Ďakujem pekne. Pred dvomi týždňami som bol na stretnutí eh, kanadskej delegácie, kde sa diskutovalo o voľnej o voľnom obchode s Kanadou. My sme paralelne k tomu diskutovali budúc, o budúcej dohode s Južnou Koreou. Dnes diskutujeme o tejto otázke v oblasti Euromedu. Mohla by nám komisia zodpovedať, e, o koľkých e, takýchto dohodách e, rokujeme momentálne a ktoré sme vyrokovali? A po druhé, kde sú možnosti pre podniky a podnikateľov E, napríklad pokiaľ ide o e, e, oblasť zamestnanosti. A nesúhlasím celkom nutne s tým, čo tu zaznelo. A zaujímala by ma naozaj odpoveď na tie kľúčové otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Doc. Um... Pán eh, predseda, eh, táto eh, diskusia je o liberalizácii obchodu. A ja pred vami stojím dnes ako Európanka, ktorá verí v spoluprácu národov, ale nie ako niekto, kto verí vo federalizmus aktuálneho projektu. Ja musím povedať, že Lisabon pre e, Veľkú Britániu zvýši e, e, náš podiel teda obchodu a zníži sa miera demokracie po Veľkej Británii aj v Európe. E, to priamo súvisí s tým, čo sa udialo minulý týždeň, e, keď sme vymenovali e, predsedu a vysokého zástupcu pre zahraničné otázky. Títo neboli nikdy priamo zvolení, ale budú hovoriť za európsky ľud v vonkajších otázkach. To určite nie je situácia, ktorú by ste mali prehliadať komisia. Zaujímal by ma preto váš názor na to. Következő Ferrer. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší bude hovoriť pán Ferro. Pán predseda. Cimento de uma zona de livre comércio euromediterrânea Pokiaľ ide o vytvorenie zóny voľného obchodu v eurostredomorskej zóne, tak máme tu dve úvahy, ktoré vám ponúkame. Najskôr všeobecná, ktorá sa týka e, juhu a východu Stredomoria a e, krajiny ktoré sa snažia uzavrieť s Európskou úniou podobné únie a e, mať podobné výhody ako krajiny AKT. Medzi silnými a slabými, medzi chudobnými a bohatými, e, bohatými, bohatými je potrebné vedieť, e, že musíme brať do úvahy sociálno-ekonomické aspekty, o ktoré tu ide. Musíme brať do úvahy rozdiely vo výrobných systémoch, liberalizácie obchodu v citlivých sektoroch, ako je napríklad rybolov alebo poľnohospodárstvo e, vážne zhoršila situáciu, e, ktorá momentálne existuje. Produktívne systémy sú ešte slabšie a je tu veľmi silná závislosť e, z hľadiska e, spotreby potravín. Tieto krajiny sa musia slobodne rozvíjať. A chcem pripomenúť situáciu v Palestíne a v západnej Sahare. Toto sú situácie, ktoré nemôžeme vylúčiť z rámci tejto diskusie. Áno, ďakujem pravidla umožňujú, aby dostal slovo niekto, kto už hovoril, ale poprosím vás, aby ste sa skutočne pridržiavali tej jednej minúty. Takže ako ďalší pán Leichfried a potom pán Arif. Áno, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že e, to bude aj stručnejšie ako minútu. Mám otázku na pána komisára a to, že sme sa dohodli, že tá dohoda o voľnom obchode sa nebude e, obmedzovať len na obchod, ale bude sledovať aj iné cieľa. Chcem sa opýtať, do akej miery sa tento proces používa na to, aby sa dosiahlo viac demokracie, viac ľudských práv a, a, a e, bránenie našich hodnot, pretože vidieť to už, e, bude to ešte trvať a pokiaľ to bude trvať, tak poprosím nás, koľko to ešte bude trvať. Ďakujem, pán Arif. Budem uh Musím len odpovedať pani Moc, že musí lokalizovať Lisabonskú zmluvu. To je výbor pre medzinárodný obchod. To by umožnilo povedať, že parlament e, bude mať e, silnejšie právomoci. Pán Morea položil veľmi presné otázky pánovi komisára. Počul som pána Gianni Libia, Sýria táto otázka sa dá veľmi rýchlo vyriešiť. Otázka ľudských práv, tam nebola presná odpoveď, takže chcem, aby tu bol pokrokovaní s Líbiou a Sýriou, ale zároveň musíme mať presnú predstavu o ľudských právach. Druhá otázka, hovoriť o eurostredomorskej zóne Izrael, Palestína, dovoz tovarov z okupovaných území. To by sa tiež nemalo zanedbávať. Čiže poprosil by som pána komisára odpovedať na túto otázku. Ďakujem. Tým sme sa dostali k záveru Catch the Eye. Teraz poprosím pána Antonia Tajaniho a pána komisára, aby povedal záverečné slovo. Ďakujem pekne, vážni páni poslanci. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že e, komisárka Aštonová e, e, tu nie je preto, nie preto, že prevezme od 1. decembra novú úlohu, ale mala iné inštitucionálne povinnosti dnes a budem sa snažiť tam, kde je možné, vám nejaké odpovede na otázky, ale sú otázky, na ktoré vám jednoducho nie som schopný odpovedať a odpoviem vám na ne e, písomne, e, teda respektíve e, tieto otázky posuniem ďalej pani komisárke Aštonovej a jej službám. A pokiaľ ide o ľudské e, práva, Európska komisia sa naozaj e, v tejto oblasti konštantne zasadzuje. To je v centre akýchkoľvek našich e, krokov. Aj pokiaľ ide o moju oblasť dopravy, všetky iniciatívy, ktoré sme v tejto oblasti mali v Afrike, vždy sme sa zasadzovali za to, aby e, prioritou bolo zabezpečiť politickú stabilitu a rešpektovanie ľudských práv e, a rešpektovanie pravidel v tejto oblasti. To je záväzok, ktorý je súčasťou politického projektu Európskej komisie. A potom sú tu všetky tie klauzuly o spolupráce, vo e, dohodách o voľnom obchode, ktoré sú vždy ich konštantnou súčasťou. Takže chcel by som všetkých poslancov upokojiť v tejto súvislosti, že Nikdy komisia nepodceňuje dôležitosť e, rešpektovania ľudských e, práv a vždy sa snaží pripomínať e, svojim krajinám, s ktorými prebiehajú rokovania. Vždy je tu monitoring aj v tejto oblasti. To pripomínam, to sme robili aj v prípade krajín, ktoré chcú vstúpiť do EÚ a robíme to aj s krajinami, ktoré Eh, s ktorými prerokovávame eh, takéto eh, zmluvy. Pokiaľ ide o Sýriu, táto dohoda sa riadi modelom aj ostatných asociačných dohôd v eurostredomorskej oblasti. Ide tam o politickú, ekonomickú a sociálnu oblasť. Upravujeme mnoho sektorov v priebehu 12 rokov chceme tam vytvoriť zónu voľného obchodu a Eh, sústrediť sa na veľa sektorov, ako napríklad eh, výmeny, ktoré nie sú podchytené v iných eh, dohodách, asociačných dohodách, ako napríklad poľnohospodárske produkty. Chceme bojovať proti technickým bariéram, zjednodušovať výmenu aj v oblasti napríklad služieb aj e, zjednodušovať e, pri možnosti riešenia sporov. A pokiaľ ide o Líbiu, povedal by som, že po období zložitých vzťahov s medzinárodným spoločenstvom táto krajina urobila e, kroky smerom k normalizácii politickej aj ekonomickej so zahraničnými partnermi aj v priebehu e, návštevy, mojej návštevy v Líbie, ako e, teda zástupca komisie som e, si všimol naozaj vôľu zmeniť ten dovtedajší postoj v Líbii. Líbia sa teda snaží o túto dohodu, pokiaľ ide o služby, aj tovar aj teda verejné zákazky a ide o celý sektor e, oblastí e, spadajúcich po e, DAKI komunitér. Chceme teda rešpektovať rôzne klauzuly. Libia teda chce ich rešpektovať. Ja dúfam teda, že som odpovedal čo najlepšie na vaše otázky. A pokiaľ ide o tie ďalšie, dohody, eh, o ktorých rokuje komisia. Eh, my vám eh, poskytneme, respektíve komisárka Aštonová vám poskytne odpoveď čo najkompletnejšiu a to v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tajani. Pre vašu informáciu by som vám chcel oznámiť, že máme 5 e, e, e, navrhov na uznesenie. Diskusiu sme týmto ukončili a hlasuje sa zajtra. Dovolte mi, aby som prešiel k ďalšiemu bodu programu. Otázka na ústne zodpovedanie, bezpečnosť a interoperabilita železničného systému spoločenstva. Slovo udelím ako prvému pánovi e, Branovi Simpsonovi autorovi. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem.